od 9. do 14.30 a potom od 15. do polnoci. Program rokovania bol zverejnený, je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Týmto odročujem zasadnutie. Uvidíme sa zajtra.